So, guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Tak, takže dobré ráno, vážení kolegovia, eh, vážené kolegyne a kolegovia. Srdečne vás vítame na naše zasadnutie výboru. Dneska je nádherné počasie. Dnes ráno nebol žiadny futbal, ale len, len na obed, ale budeme mať množstvo hlasovaní. Dúfam, že všetci máte hlasovacie kartičky to si nie je istý, nech to skontroluje. A potom budeme postupne pokračovať s hlasovaním k bodu 8 programu umiestňovanie na trh a používanie biocidných výrobkov a spravodajkne je Krista Klas. Vidím, že nám stiahujú žalúzie, aby sme všetko videli, kto tu je, ako dvíha či nedvíha ruku. Dobre, takže môžeme začať s hlasovaním. 300, pozri sa, prosím ťa, či sú všetci tu. Možno by sme si mohli najskôr otestovať um, počty Takže urobíme e, testovacie hlasovanie, e, či je počasie pekné alebo škaredé. Hlasujeme teraz. Končíme hlasovanie. Takže je to v poriadku. Nikto nie je proti tomu, že by bolo počasie dnes pekné. Takže 40 traja všetci za. Dobre. Dobre, takže prejdeme ku kompromisnému pozmeňovaciemu návrhu z číslo 1. Aha, nie. Takže prvé hlasovanie hlasujeme 103. Jorgensen, to je za. Kto je proti? Kto sa zdržal? Zamietnuté. Potom kompromisný pozmeňovací návrh číslo 1, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. Kompromisný pozmeňovací návrh číslo 2, kto je za, kto je proti, zdržali sa, prijatý. Potom tu máme tzv. konsolidovaný pozmeňovací návrh číslo 3, kto je za tento. A to Vidím, že na žiadosť EPP sa má hlasovať v troch častiach. Takže budeme hlasovať teraz o prvej časti, kto je za, kto je proti, zdržali sa. To si musíme overiť. Takže otvárame elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie je zamietnutý 24 k 24. Dvaja sa zdržali. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržali sa. Ja uh, by som povedala, že bol prijatý, bola prijatá táto časť, ale môžeme to takisto otestovať, takže otváram elektronické hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijatý. 24 k 25. Tretia časť. Kto je za? Proti. Aj to musíme si ešte raz preveriť. Končím hlasovanie. zamietnutý. Tým môžeme prejsť ku komitologickým komitológie z Lisabon, v rámci Lisabonskej zmluvy, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijatí. Takže článok 1, pozmeňovací návrh číslo 10, kto je za, kto je proti? Zdržali sa prijatí. 128 v dvoch častiach. Ja počúvam ten druhý čas, tú druhú časť. Dobre, takže len druhú časť zo 128. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý imko. Šestka odpadá. Imko 7 odpadá tiež. Ďalšia scéna. Imko 8 ako doplnenie, kto je za, kto je proti. Držali sa. Prijatý článok 2. Identicky 129, 133, 9, IMKO 9 a tieto 4, kto je za, Kto je proti? Zdržali sa. To si... Myslím si, že to bolo z- zamietnuté, ale musíme si to overiť. Končím hlasovanie. Prijatý. 28 za, 24 proti. Prijatý. Potom 131, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 11, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 132, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 12 za Proti. Zdržali sa. To si overíme, dvanástku. A končím hlasovaniem. Samietnutý. 24 za, 26 proti. Dobre, článok 3, 13, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 14, imko 10, i 30, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 133, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Povedal by som, že prijatý, ale elektronický. Končím hlasovanie. Nuž. Je to natesno. Dobre, takže natesno prijaté. Teraz sme prešli na 134 moty. Kto je za? Kto je proti? je to približne rovnaké, takže si to dáme ešte raz elektronicky. Končím hlasovanie. Mhm, presne tak. 28 za, 27 proti, prijatý. 135. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatý. 136, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 137 odpadá. 15, kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 138 odpadá. Ďalej pokračujeme 139 Weisgerber. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Potom tam máme 16 aj pre 12. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnutí. Ale dobre, kontrola elektronická. Končím hlasovanie. Nož. Zamietnutý. 28, 28. Takže potom uh, e, ostatné odpadávajú, potom máme 140 Jorgensen, to je za. 140. -ka. Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Potom ideme ďalej na ďalšej strane. 21. kniha, Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. To 41. To je za 141? Tieto sú všetko identické. Dobre, takže 141, 142, i trest 17, IMKO 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Kontrola? Končím hlasovanie. Zamietnutý. ITRE 18, 145, 147, IMKO 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. ITRE 19, 145, 148, IMKO 15. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Sto štyridsať peťka busoj, kto je za? To je proti zdržali sa. Zamietnutý. ITRE 20, IMKO 16 a 149, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 22, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 144 odpada, potom ďalšia strana 23, to je za. Proti. Zdržali sa prijatí. ITRE 22 odpadá. 24, kto je za? Zdržali sa prijatí. 143, kto je za? proti, zdržali sa kontrola. Končím hlasovanie. Periaty 29 k 27. Potom 144 <clears throat> tá odpadá. ITR 21. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Článok 4. 150. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. Dobre, skontrolujeme to elektronicky. Dobre, končíme hlasovanie. Natesno, ale je to prijaté. Potom tu máme identické pozmeňujúce návrhy. 151, ITRE 24, IMK 18. Za? Proti zdržali sa prijatí. 152, 155, paragraf 2a, kto je za? Kto je proti, zdržali sa prijatí. 155, to je 2b, kto je za? Proti. A zdržali sa prijatí. 153 odpadám, Takže 25, ITRE 25 a Inko 19, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 26, spravodajkyňa. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 154. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. To sú stále tie isté väčšiny, dobre, ale ešte aj tak si to preveríme, hlasujeme teraz. už sa na tom ani všetci nezúčastňujú. Je tam ešte jeden? Dobre, takže končím hlasovanie. Bol zamietnutý. Dobre, potom máme veľa pokrytého späť kompromisnými pozmeňovacími návrhmi môžeme to prebehnúť. Zajte 14. Jedes a pokračujeme až na stránke 14 článkom 6. Takže 14. Člán, e, pardon, strana 14. A Prepáčte, vy máte možno iné strany. Takže článkom 6 budeme pokračovať ďalej v každom prípade. A to je 30, ITRE 30, IMCO 23A. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. Potom to máme 181 Rivazi. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa Zamietnuté. Identické 31, ITRE 31, IMKO 23B. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 182. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Ako? A prečo, a prečo nehlasujú všetci? Liberáli nehlasovali. Takže ešte raz. Kto je za 182? 182 za. Kto je proti? Zdržali sa. Elektronická kontrola. 182. Beendet dafür. Končíme hlasovanie takže zamietnutý. 183 Harivazi, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Ešte raz elektronická kontrola. 183. Und beendet. prijatý. S tesnou väčšinou, ale musím povedať, že nie všetci sa e, zúčastňujú na tom hlasovaní. Dobre, ale prijatý. Dobre. 184 Rivazi, kto je za? To je proti. Ešte raz si to elektronicky skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Teraz nás hlasovalo jedného viac. Dobre, končím a už hneď je ten výsledok iný, zamietnutý. Takže moje upozornenie je, bolo, bolo úspešné. Dobre, takže 185, 186 identické, kto je za? To je proti? Kontrola. Zamietnutý. Potom prechádzame ďalej na 190 rivazy. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Kontrola. ukončené hlasovanie a bolo to zamietnuté. Článok 7, IMKO 24, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Potom identické 32 IMKO 25 i 32, to je za? To je proti zdržali sa prijatí. Identické 33, IMKO 26, ITRE 33, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. ITRE 34, kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí identické. 34, IMKO 27, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Identické. 35. ITR 35. IMKO 28. Kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. Pán 191. Za. Proti. Zdržali sa. Schválené. ITR 36. Za proti, zdržali sa, schválené. 192 za, proti, zdržali sa, schválené. 193 za, proti, zdržali sa, schválené. Artikel 9. Článok 9. Týmko 31 za proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz identické návrhy 195, 196, to je za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Takže budeme hlasovať 195 a 196. Vidím, že EPP tu má jedného člena navyše. Vidím, že mobilizácia poslancov fungovala len dobre, teraz je to už v poriadku. A máme tu výsledky zamietnuté. 28 za, 29 proti. Teraz 199 za, proti, zdržali sa. Podľa môjho názoru tá istá väčšina zamietnuté. Chcete overiť? Dobre. Hlasovali všetci? Chýbajú dvaja, ale nevadí, keď Nikto nevloží kartičku, tak som ukončil hlasovanie. A máme tu výsledky schválené. Ale vidím, že nehlasujú všetci. Dobre. Ďalšie návrhy odpadajú. A tak sa dostávame k 200, respektive 201, IMKO 31, bod B, Hlasovanie v dvoch častiach. Teraz prvá časť, to je za. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. Druhá časť, za. Proti. Zdržali sa, schválené. Teraz 202. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 203, 204, 205. To sú identické návrhy. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Overíme si. Končím hlasovanie. Vidíme, že to bolo schválené. 31 za, 26 proti. Teraz návrh 206 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Ale radšej s tou verme. Budeme hlasovať 206. EPP má jedného člena navyše. Teraz je to v poriadku. Výborne. 29 za, 26 proti, schválené. Najlepšie, aby to ostali tí členovia, ktorí majú hlasovacie karty, aby potom aj hlasovali. Teraz pokračujeme ďalej. 207. Za proti, zdržali sa, zamietnuté. 208 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Imko 31 D za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 209 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 210 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 211 a ITRE 39, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 212 za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Potom ďalší návrh odpadá, to bola 213. A teraz pokračujeme 214. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Všetko je to tesné, aby som povedal, že je to schválené. Je niekto proti? Môjmu úsudku? Dobre, radšej si to overme. Budeme hlasovať 214. A teraz skončím hlasovanie. Schválené. Článok 10, 216, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 219 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 218 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Oberíme si. Dobre, 218. Končím hlasovanie a vidím, že to bolo schválené. Artikel 11. Článok 11, ITR 40 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. Pokračujeme ďalej článkom 13. Máme tu návrh 39 za proti, Zdrželi sa, schválené. 222 za, proti, Zdrželi sa, schválené. ITRE 42 za, proti, Zdrželi sa, schválené. Teraz článok 15. 227 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, 229 a 230, IMKO 34, 228 a ITRE 43. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. A teraz 40, 41, IMKO 35, ITRE 44, 45. Kto je za? Proti? Schválené. Teraz 231, 232, i 346, IMKO 36. Kto je za? Proti? Zreli sa? Schválené. 233 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Dobre, dobre, overíme si to. Takže hlasujeme o 233. Končím hlasovanie. Schválené. 234. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schva. Zamietnuté. Radšej si to overme, takže budeme hlasovať o 234. -ke. Äh, sorry, ich hab falsch geguckt, das ist natürlich klar angenommen. A äh. prepáč, som sa pomýlil, bolo to jasne schválené som sa zle pozrel, respektíve zle som to odhadol. Teraz článok 16. Máme tu návrh od pani Wills 35, kto je za? 235, kto je za ešte raz? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? 236 za, proti, zdrželi sa, zamietnuté. 237 za, proti, zdrželi sa, overme si to. Končím hlasovanie. Schválené. osmička odpadá. 239 tiež. 240 teraz. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. 241 za. Proti zdržali sa, zamietnuté, 242 za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz tu máme 43 a 48, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 243 v dvoch častiach, prvá časť, za, proti, zdržali sa, schválené. Druhá časť za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz teda 44, je tam ústny pozmeňujúci návrh, to je za, proti, zdržali sa, schválené. 244 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 245 za, proti, držali sa, schválne, 45, IMCO 38, ITRO 49, kto je za, proti, zdržali sa, schválené, IMKO 39, ITRE 49, 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválne. 246. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválne. 247 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 248 za proti, zdržali sa, schválené. Identické návrhy 47, 50 a v dvoch častiach prvá časť to je za, proti, zdržali sa, schválené, druhá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz 48, ITRE 51. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Imko 40 za. Aha, ten odpadá. Dobre. Článok 17. 249 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. 250, ITRE 52, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? ITRE 52, odsek 1, pod odsek 1, podá, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? ITRE 52, bod B, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. 251 za, proti, zhrali sa, schválené. 52 ITRE C, kto je za, proti, zhrali sa, zamietnuté. ITRE 52 INTRO, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 252 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 253 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 254 Jürgensen v troch častiach. Prvá časť za, proti, Zdržali sa schválené. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa schválené. Tretia časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Overíme si tretiu časť. EPP tu majú jedného navyše. Takže jednu kartičku musíte odobrať. Teraz do poriadku. A rovno dve ste vybrali. Dobre, aj tak by to nič nezmenilo. Dann sind wir jetzt bei 200. A teraz 255 za. proti, zdržali sa, zamietnuté, 256 za, proti, zdržali sa, zamietnuté, ITRE 52 bod B za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 257 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 258 za, proti, zdržali sa, schválené. ITRE 52, aha, 258 si overíme, dobre. Končím hlasovanie. Nebolo to schválené. A nie, bolo to schválené. Wie ich ja. Angenommen, Áno, áno, schválené. So vás? ITRE 52. ITRE 52 odpadá a potom 259. Wills za. Proti. Zdržali sa? zamietnuté. Identické návrhy 260, 261 za, proti, držali sa, schválené. 262 za, proti, držali sa, schválené. 263 za, proti, zdržali sa, schválené, 265 za, proti, zdržali sa, schválené, 264 bod CA za, proti, želi sa, schválené, 266 za, proti, Zdržali sa? Schválené. 264 bod CB za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 264 bod CC za. Proti. Zdržali sa? Schválené. 267 za. Proti Želi sa? Zamietnuté. 268 a 269 a ITRE 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválne. Imko 41, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. ITRE 52, za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Článok 18. 49, ITRE 53 za. Á, to odpadá. Keďže 16 sme zamietli, dobre odpadá to. 50 už je pokrytá kompromisom a teraz 273. Dobre, o tom hlasujeme. Kto je za? Proti? Drželi sa? Zamietnuté. 274 za. Proti? Zdrželi sa? Zamietnuté. 51, zvyšok textu za, proti, zdržali sa, schválené. 52, ITRE 54, odpadajú. Teraz 53. Kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Identické návrhy 275, IMKO 42. Aha, tie odpadajú. Teraz 54. Kto je za 54? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz článok 19. 276 Jorgensen, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválne. 277 za? Proti? Zdržali sa? Schválne. Článok 20. Hlasujeme o identických návrhoch 55, ITRE 57, IMKO 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 280 Jurgensen, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. ITRE 59 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 282, 283, 284, Inko 46 za, proti, zdržali sa, schválené. ITRE 60 odpadá. ITRE 61 za. Proti. Žali sa zamietnuté. Identické návrhy 285, 281, IMKO 47 za, proti, zdržali sa, schválené. Artikel 21. Článok 21. Identické je to s 286. Prvá časť budeme hlasovať po častiach. Prvá časť, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Druhá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatá. Teraz budeme hlasovať o IMKO 48. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Dvesto 89 to bolo stiahnuté, takže budeme teraz hlasovať o nasledovných veciach. Zdržali sa zamietnuté. A teraz 290, to všetko odpadáva. Takže budeme teraz hlasovať o ITRE 65 a to znamená, to je nasledujúce hlasovanie ITRE 65 bod A. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Skontrolujeme si to. O jeden hlas má viac EPP. Ešte stále, a teraz je to dobre, takže končíme hlasovanie. Takže <clears throat> je to prijaté, 31 e, hlasov proti 27, identické je 296. E, Nie, tá vypadáva. Takže Pokračujeme 300. I365 a 301. Kto je za? Proti? kde sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Tristo dva, len tá prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatá. Takže budeme teraz pokračovať 303 spojenou s 304. Kto je prosím za? Pretože to sú identické veci. Kto je za, proti? Zdržala sa hlasovania zamietnuté. 306 bola stiahnutá. 308 Jurgensen. Kto je za? Proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý je tento návrh. 309 Kramer kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý 310. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 22. Entech 57 bis 61 und ITRE 67. Wer ist dafür? Dagegen? Kto je za, kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Dann Artikel... Äh, hm? Ja? You want to check? Also, die vorherige Abstimmung. Takže chcete si skontrolovať predchádzajúce hlasovanie? V poriadku. 57 a 61 a 67 povedala som, že to bolo prijaté. Môžeme si to skontrolovať. Všetci sú za. Takže 55 až 59. Teraz prejdeme na článok 23. 312, ITRE 68 a IMKO 60. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 62 je identická. Aj 369. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý je tento návrh. ITRE 70. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania zamietnuté? Takže teraz príde na článok 24, ktorý je identický s 313, ITRO 71 a INKO 61. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 25. ITRE 72. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Je zamietnutý tento návrh. Skontrolujeme si to. Končíme hlasovaním. Prijatie. Dobre. Takže 275 a Inko 42 sú identické. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Teraz Inko 62, 63. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Identické nie, toto vypadáva. 315, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Článok 27. Identický s 316, z ITRE 75, 76, IMKO 64 a 65. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Článok 28, identický s 317, imko 66, kto je za? Proti. Držal sa hlasovania prijatý. Imko 69, kto je za, proti, kto sa držal hlasovania prijatý. 317 vypadáva. I 77, kto je za, Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý je tento pozmeňujúci návrh. IMKO 67. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. Takže môžeme Takže imko 67. Nezmenený stav. Prijatý je tento návrh. Pretože sú tu niektorí, bohužiaľ, ktorí nie celkom jasne zdvíhajú ruky, takže to nie je potom celkom jasné. Takže Inko 68, 318, kto je za? Nie, takže toto vypadáva. ITRE 78, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 29, 319, Rivasi, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si to. 319. Končíme hlasovanie. Takže tesnou väčšinou to bolo prijaté. 320, kto je za? Kto je proti? Takisto si to prosím skontrolujeme. Otváram hlasovanie 320. Stellvertreter rausziehen. Karin kann nochmal rausziehen. Kadenbach, einer zu viel. Ähm, máme tam o jeden hlas viac. Teraz je to v poriadku. Takže tento návrh je prijatý. 320 jednička, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ešte raz si to skontrolujeme v poriadku. Takže 321. Pani Cortines, eh, to nebolo eh, nutné, pretože je tam o jeden hlas priveľa. Môžete tú kartu vyťahnuť, takže je to prijaté. 322 Merkis. 322 Merkis. Kto je za? proti, zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 323 Merkis, kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 324, kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 320 25 je identické s ITRE 79 a IMCO 70. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý je tento návrh. 326 je identická, ITRE 80, takisto a IMCO 71. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Článok 31. 328. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijata. ...329. Wer ist dafür? Teraz 329. Kto je za? Hm. Proti? Zdržal sa hlasovania prijatí je tento návrh. Rivasi. 327 Rivasi, kto je za? nemusíme o tom hlasovať, pretože toto by vlastne vypadlo len v prípade, ak by bola zamietnutá 328. Takže prosím, hlasujeme, kto je za, proti. Kto sa zdržal hlasovanie. skontrolujeme si to. Beendet. Končíme. Takže tento návrh je prijatý. Tretia časť konsolidovaného návrhu bola zamietnutá, takže budeme musieť o tomto hlasovať pretože tým pádom to vlastne nevypadáva. Takže ideme ITRE 81 odsek A, povedal pán predseda, ale malo by to byť asi jednička. ITRE 81, paragraf A. ITRE 81, odsek A. Dagegen? To je proti. Takže musíme si to skontrolovať. Otváram hlasovanie. Nie je to zmenené. Tento návrh je prijatý. Everything falls, huh? And then, yeah, three, yes, that's four months. So, es geht weiter bei 300. Budeme pokračovať. 331 Rivazy. 331, pretože všetko ostatné vypadáva. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijaté. Takže skontrolujeme si ešte raz 331. Končíme hlasovanie. Takže je tento návrh prijatý. Identické sú 64, 339, 340, 341, a 342. Kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania, prijatý je tento návrh. Uh, Artikel a Článok 33a.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 Also ich höre, wir stimmen über Imco 73 ab. Wer ist für Imco 73? Takže <clears throat> povedali mi, že budeme teraz hlasovať o Imco 73. Ide o článok 33a. Kto je proti Imco 73? Skontrolujeme si to. Holger Kramer irritiert mich, weil äh, er die Hände immer anders hält. Holger Kramer ma naozaj äh, hnevá, pretože vždy zvihne ruku presne opačne ako ostatní liberáli. <clears throat> Takže skončili sme hlasovanie. Takže je tento návrh prijatý. Dobre. Článok 34 je identický so 65 a z ITRE 82. Kto je za? Dagegen. Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Bolo to celkom natesno, takže si to môžeme skontrolovať takisto. Končíme hlasovanie. Takže je zamietnutý. Potom článok 35, ktorý je identický so 66 a s ITRE 83 s týmito dvoma vecami. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. ITRE 84 ITRE 84, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. Teraz prejdeme 67. o samotnej spravodajkne. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? 346 i 385, Dímko 74, kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. 347 Jorgensen, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Návrh je prijatý. Teraz 348 Jorgensen, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý.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 Takže ďalšie hlasovanie 351. ITRE 86. Je to tak? Kto je za? 351 a ITRE 86. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. A teraz 300 152, tá vypadáva. Takže sa dostávame k článku 36, ktorý je identický s 353, 354, ITRE 87 a IMKO 75. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Článok 37, ITRE 88. Kto je za? proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Potom máme článok 37a. O tom vôbec nehlasujeme. Takže budeme pokračovať článkom 38, 355, Caris Lepage, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania prijatý? Potom máme identické 70, ITRE 91 a inko 76. Kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý článok 39. 356. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 357. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. 40. Článok 40. Budeme hlasovať len o prvej časti. 71. Spravodajkynia i 93. Prvá časť, to je za. Proti. Zdržal sa hlasovania. Zamietnutý je tento návrh. Článok 41. Takže nebudeme o tomto hlasovať, pretože všetko vlastne odpadlo. Článok 42, ten si práve kontrolujeme. Takže budeme hlasovať o článku 42, 73. Kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutá. ITRE 96. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. To je hrozné, pani kresné. Teraz máme 362, 363 a IMKO 78. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Článok 44. Takže sú tam vlastne identické veci od 365 až po ITRE 98, prvá časť. Kto je za? Kto, sa, kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Potom tam máme ITRE 368, 369 i 398, to sú identické. Kto je za, proti? Kto sa zdržal hlasovania, prijatý je tento návrh. Ďalej budeme pokračovať so 73, 370, nie? Mhm. Identické je to aj s 80, s 98, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. ...374, Inko 80, ITRE 98, kto je za, proti, kde sa zdržal hlasovania? Prijatý je tento návrh. ITRE 99 a IMKO 81. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. 375, ITRE 100 a IMKO 82. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý prijatý. Článok 45, 376, 378. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 46, ITRE 101, podocek 1, kto je za? proti, kto sa zdržal hlasovania, je zamietnutý. Takže budeme hlasovať teraz o 379. -ke. Prvá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania. Druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržala zvanie Zamietnutá. osemdesiat moci. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatá tie návrh. Takže 380 moty, otváram hlasovanie, skontrolujeme si to. A končíme hlasovanie. Je tento návrh zamietnutý. Povedal som. A teraz budeme pokračovať. Imko 83, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnuté. Toto všetko vypadlo. Takže 386 Sully Grostet, Franco. Je to identické s 387, s 388 a s IMKom 83. Kto je za? Nejaká angličtina tam nie je? To je strašné. Takže teraz už máte angličtinu? Takže ešte raz. 386 až po IMKO 83. Celý tento blok budeme hlasovať, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. Takže ešte raz si to musíme skontrolovať. Ešte nám stále chýbajú štyria, ktorí by mohli hlasovať. Inak by som chcel ukončiť hlasovanie. Takže teraz prijatý je tento návrh. Tristo osemdesiat deväť, imko osemdesiat tri a itre sto tri. Kto je za? proti, kto sa zdržal hlasovania. Je to tak knap, tak natesno, že si to musíme skontrolovať. Ein PP je zu viel. O jeden hlas e, z EPP tam máme naviac, takže zamietnutý je tento návrh. 390 moty, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Prijatý. Potom 391 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Druhá časť, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Článok 47. 393 Weisgerber, kto je za, Proti? Skontrolujeme si to. Takže 393. alle abgestimmt? So. Takže hlasovali ste? Končím hlasovanie. Zamietnutý je tento návrh. 394 buzoj, kto je za? Proti? Takže myslím si, že by sme mali začať e, z čerstva, pretože sme dosť unavení, takže buzaj 394. Budeme to o tom hlasovať elektronicky. Končím hlasovanie. Zamietnutý je tento návrh. 395 Gerling, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 396 de Lange za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý 314, ale je to 414 a ITRE vypadáva. Nie, nevypadáva. Takže budeme hlasovať o 414 Pirillo a ITRO 106. Kto je za? Kto je proti? Skontrolujeme si to. Končíme hlasovanie. Takže je tento návrh prijatý. Teraz IMKO 84. Kto je sa? IMKO 84. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Identické 397, 399, i 304. Je tam jeden ústny pozmeňujúci návrh. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržala sa hlasovania prijatá druhá časť za. Proti. Kto sa zdržal hlasovania prijatá. osmička teraz. Rivazi, kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania prijaté? teraz. Sedemdesiat šestka v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania, prijatá. Druhá časť, kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania, prijatá. 404, ktorá je identická so 405. Buzoj Pirilo, kto je za? Proti? Zdržala sa hlasovania prijatý návrh. Identická je 77, 408, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. 407. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Návrh je prijatý. Teraz budeme pokračovať s ITRE 105. Kto je za? Proti? zdržal sa hlasovanie, skontrolujeme si to. ITRE 105. Beendet. Končíme hlasovanie. Prijatý tento návrh. 412 Weisgerberg, kto je za? Proti? Zdržalo sa hlasovania prijatý. IMKO 84 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Článok 48. Identické sú 79, 107 a IMKO 85. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Identické sú 80, i 308 a IMKO 86. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. Potom identický je návrh 81, ITRE 109 a IMKO 87. Kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. Článok 49. IMKO 88, druhá časť, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, zamietnutý. 83, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Identické sú 84, IMKO 88 a ITRE 110. Kto je za? Proti? Zdo sa zdržal hlasovania prijaté. Identická je 85, IMKO 89. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania prijaté? článok 50. Takže všetko to bolo stiahnuté. Článok 51, 417 moty. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si to. Und beendet. A končíme. Takže je prijatý tento návrh 30 hlasov za 28 proti. A teraz máme 87. Eh, samotnej spravodajkyne a i 311. kto je za a tak ďalej. 52, 418, Weisgerber, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. 88. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. Takže 88 si skontrolujeme pre zmenu. Končíme hlasovanie. Je zamietnutý je tento návrh. Je to tak? Imko 90. Kto je za? Proti? Zamietnutý. Článok 53, ktorý je identický Článok 53, identické s 89, s IT 112 e a IMKO 91, kde je za, proti, zdržal sa hlasovania prijaté. Článok 54, IMKO 92 a 90 pani spravodajkyne, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý je návrh. 420. Kto je za? Proti. Kto sa zdržal hlasovania? Prijatý. Imko 93 vypadáva. 421. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania prijatá. dvojka, Kto je za? proti, zdržal sa hlasovania prijaťa. Imko 95, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. ITRE 113, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Štyridsaťdvadsaťtrojka Lepáš pro, za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 424, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. 425 za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý článok 55, ktorý je identický so 426 a z ITRE 114. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý. 427. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. Identická je 428, IMCO 97, i 114. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Identické sú 428, IMCO 98, i 114. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania prijatý? Identické sú 428, IMCO 99 a i 114. Kto je za? Proti? zdržal sa hlasovania. Skontrolujeme si to. Beendet. Končíme hlasovanie. Prijatý tento návrh. Identické sú 428, IMKO 100, ITRE 114 bod DD. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Takže si to skontrolujeme. Beendet. Končíme hlasovanie. Prijatý tento návrh. 429 lepáž za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 92 a i 115, kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania prijatý. Článok 56, 430 Tabadži, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 431 za, proti, zdržal sa hlasovania. Pani Gras, ešte raz si to skontrolujeme. Beendet. Takže končíme prijatie. 432 Merkis za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 93 i 316, kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Tak dobre. 93 a 116 si skontrolujeme ist beendet. Končíme. Zamietnutý je. Zamietnutý je tento návrh. 433 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 57. 434, kto je za? proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý návrh. 435, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 58. Identická, keď sú návrhy 436 a Inko 101, kto je za, proti, Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. 437. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovanie zamietnutý. Potom 438. Budeme to mať rozdelené. Prvá časť, kto je za, proti, to si musíme overiť. 438. prvá časť. Abstimmung beendet. Končíme hlasovanie. Predsa je len tá, tento návrh zamietnutý. Druhá časť, kto je za? Proti? skontrolujeme si to druhá časť. A končíme hlasovaním. Prijatý je tento návrh. Štyristo tridsaťdeväť za. Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. Identické sú 440 i 317. Kto je za? Proti? Zdržala sa hlasovanie zamietnutý. Imko 102 za. Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 441 Rys Lepáš. Kto je za? proti, zdržal sa hlasovania prijatý 400. 42 vypadáva 443 lepáž. To je sa proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Imko 103. Kto je za? Imko 103 za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 59, Imko 104, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 61, 94, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 62, Identické je to so 445 a s IMKO 105. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie, zamietnutý. 446. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovanie, zamietnutý. Článok 65. Toto odpadáva. Článok 66 i 320. Kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. 448, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatá. Článok 70. Identické sú 449, 450 i 121, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania prijatý. Treš 121, to je za, proti, zdržal sa hlasovanie zamietnuté. 451 za, proti, zdržal sa hlasovania prijat. Prijatý návrh. Identické návrhy sú 95, 452. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. 456 Weiss Gerberg, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania zamietnutý. Článok 73. Takže hovoria mi ešte, že budeme musieť hlasovať o 455-ke návrh pani Roth Berendt. 455, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovanie. Zamietnutý je tento návrh. Pani Klas chce, aby sme si to e, skontrolovali. Takže 455. Končíme hlasovanie. Je zamietnutý. Takže Teraz článok 73, 462. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 75 i 323 za. Proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. Článok 76. 464, kto je za, proti. Zdržal sa hlasovania prijatý. Dobre, 464, otvárame hlasovanie. Skontrolujeme si to. Abstimmung dann beendet. Že končím hlasovanie. Je prijatý. Štyristo šesťdesiat päť, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. 466, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, prijatý. Článok 77. Identické sú 470 a IMKO 107, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, zamietnutý. Identické sú 96, 124 ITRE a 108 z IMKO. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Identický návrh je 471 a IMKO 109. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Článok 80. 97. Kto je za? Pán Rossi, chceli ste niečo povedať? Ďakujem vám veľmi pekne za slovo. Ja som len chcel skonštatovať, že viete, že tá talianská verzia je, prichádza dosť pomaly, pokiaľ ide o tlmočenie, takže máme to spomaliť? Nie, nie, nie. Bolo by lepšie, keby tlmočník pracoval rýchlejšie. Takže... Článok 80, 97, eh, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Prijatý. Článok 81, 472, kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania? Zamietnutý. Imko 110. Kto je za, proti, kto sa zdržal hlasovania, prijatý. 473. Kto je za? Proti. Zdržal sa hlasovania zamietnutý. Identické sú 470 Takže dobre, skontrolujeme si 473. Končíme hlasovanie. Je zamietnutý. Štyristo sedemdesiat štyri a imko sto jedenáct. Kto je za? Proti? Zdržal sa hlasovania prijatý. Článok osemdesiat dva. Identické sú 475, 476 i 325 a IMKO 112. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamietnutý je návrh. Takže otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to vždy veľmi natesno, ale je zamietnutý tento návrh. Dobre, prechádzame k prílohám a tu som chcel niečo tu chcela pani spravodajkyňa niečo povedať. Dobre, takže prichádzame k tým a, prílohám a tu bolo množstvo pozmeňacích návrhov, ktoré a, sa vyslovali proti pokusoch na zvieratá. Ja som principiálne tiež za to, aby sme robili e, čo možno najmenej týchto pokusov na zvierat a preto niektoré pozmeňacie návrhy chcem podporiť, ale potom, ako som za včera ešte raz e, e, skutočne Eh, informovala, tak sú to isté eh, rozpory. Na jednej strane eh, žiadame testy a prísnejšie kritéria, na druhej strane nechceme podporiť výskum. Takže práve som bola upozornila na to, že práve čo sa týka poškodenia genetických daností, je potrebné robiť ďalšie testy a predovšetkým, keď ide o to, aby sme tu definovali vedecké kritéria, keď ide o endokrine účinné substancie a neurotoxické substancie. Takže pán predseda, ja neviem, čo presne je o všetkých týchto pozrieňacích návrhoch. Ja ale chcem, aby sme mohli ďalej pracovať, aby sme to mohli pre Eh, aby sme mohli pokračovať, aby sme to mohli premyslieť. A keď sa výbor eh, vysloví za, eh, za blokovanie, tak o tom nebudeme moc rozmýšľať. Tak dobre, chcela by som ale požiadať komisiu, aby nám poskytla pred hlasovaním v plene viac substancie, viac obsahu, aby sme presne vedeli, čo sa za tými jednotlivými pozmeňovacími návrhmi skrýva. Ďakujem pani spravodajkyni, hovorí pán predseda, tak eh, ak som vám správne eh, pochopil, eh, súhlasíte s tým, aby sme hlasovali v bloku, to je niekoľko strán a potom požiadame komisiu, aby nám ešte presne pozrela, či sú tam nejaké rozpory alebo rozdiely. Takže um, pani Hasi, spravodajkynia teraz súhlasí s, bloko, s blokovým hlasovaním, hlasovaním bloku. Pán predseda, je mi ľúto, ale nesúhlasím s týmto hlasovaním unblock, čo sa týka prílohy 2. Takže naša politická skupina žiada, aby sa hlasovalo o počastiach. To sa týka 471 a 480 a potom ešte 501, 504, 507, 508, 509, 510, 516, 528, 530, 533 a 552 a predsedníctvo má k dispozícii tento zoznam. Gut, ich habe die Anmeldung. Dobre, ja som dostal tento, túto požiadavku, takže 14 eh, zo 73, ktoré majú byť jednotlivo odhlasované, takže myslím si, že by sme mali viesť v ústrety, ale uh, ale 73 minus 14 to je takmer 60, ktoré sa môžu odhlasovať unblock, takže by som navrhoval tak, aby sme tieto odhlasovali jednotlivo. Dobre, takže tak, e, tak e, to budeme teda hlasovať. Budeme hlasovať unblock bez tých, ktorý vymenovala, ktoré vymenovala pani Hasi. Dobre, ale ešte stále sme na 477. To je príloha 1, 477, kto je za. ...477 rejvazy, kto je za. Ešte raz zdvihnite ruku, prosím, aby som to videl. Kto je proti? Musíme to skontrolovať elektronicky. Takže 477. Hlasujeme. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Potom 478. Rivazi. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Dobre. A teraz budeme hlasovať 479, 480 jednotlivo, lebo to bolo požadované. Takže kto je za 479, 480, tieto sú identické. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Toto musíme preveriť. Takže 479, 480 elektronicky. Ja, Abstimmung by... Takže končím hlasovanie. Bolo to prijaté. Dobre. A teraz... Hm by sa dostal na radu blok okrem Takže teda, urobíme prvý blok od 481 do 499. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. Dobre, teraz máme jednotlivé. Takže 500, to je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatí. 501. Dobre, takže 500 skontrolovať. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 501, kto je za? Kto je proti? zdá sa byť rovnaká väčšina, takže eh, je to zamietnuté podľa mňa. Protestuje niekto, takže si to preveríme. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Mm, to je zaujímavé, je to prijaté. Dobre, teraz budeme trochu skákať. Takže budeme pokračovať 504. Kto je za? 504. Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže elektronická kontrola 504. beendet. Angenommen. Dann 500. Prijaté. Takže 507. Kto je za 507? Gerling. Kto je proti? Kto sa zdržal? Kontrola. Elektronická kontrola. Končíme hlasovanie. Prijaté. 508. Kto je za 508? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 509. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Ja myslím, že prijatý, ale chceme to skontrolovať? Nie. Takže prijatý. 509 prijatá. 510, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 516 je to ďalšie, e, kto je proti, zdržali sa prijatí. A teraz preskočím na 528 Jorgensen. Kto je za? 528 Jorgensen. Na ďalšej strane. Kto je proti? zdržali sa. Prijaté. 530 Jorgensen, kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. 533 Jorgensen, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Potom 500. 52. Gerling. 552 Gerling. to je za? Proti. Zdržali sa prijatý tiež. Takže a teraz budeme hlasovať unblock o všetkých tých, o ktorých sme nehlasovali jednotlivo. Takže kto je za e, tento zvyšný blok? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Toto nám značne uľahčilo život. So it's page 56. So, wir haben einige Abstimmungen, die da nicht im Block waren. Sie müssten Máme tu ešte niekoľko hlasovaní, ktoré neboli v bloku. Um, to bolo Rivazi 511 napríklad. Našli ste to? Takže kto je za 511? Kľúče na strane 56. Ja to mám na strane 56. Takže 511 karivazy, kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijatí. Na ďalšej strane 100 v prílohe 3. To je správa, pozme sa na spravodajkne. Kto je za, kto je proti. Zdržali sa prijatí. Potom, potom 531 Rivazy. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 101. Správodajkyňa a i 329. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 535 a IMKO 116. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Dobre, takže prechádzame k prílohe 4, to je strana 60. 554 Wills, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté 555, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. 500 56 s ústnym pozmeňacím návrhom, kto je za, kto je proti, zdržali sa prijatí. Identické 557 a 558, kto je za, proti, zdržali sa prijaté. Identické 559, 560, to sú len jazykové, jazykové je treba hlasovať. 561, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnutí. 562, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Príloha 5, 563, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté identické 564, 565, 566, ITRE 130, INKO 117. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Príloha 6. 567. Kto je za? Proti Zdržali sa. Kontrola. Končíme hlasovanie. Prijaté. 568, kto je za? Kto je proti? To isté len v zelenom, musíme to ešte raz overiť. 560 teraz. Ešte niekto? Potom je hlasovanie ukončené. Hm, je to hore dole. Dobre, takže 569, 570, 571 a 72 unblock, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Kontrola. Áno, takže končím hlasovanie. Bol prijatý. 573 z, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. 574, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 102, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 175K. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. 576K. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Kontrola. 576K. Hlasovali prosím všetci. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Teraz 577. Rivazy. Kto je za? Kto je proti? Držali sa prijatí. 578. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. 579. Kto je za? Kto je proti? A zdržali sa prijaté. 580. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Teraz sme na úvodných ustanoveniach 104, kto je za, kto je proti, zdržali sa, zamietnuté. 105. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa, prijaté. Mm, dobre, teraz si kontrolujeme, čo vlastne musí byť odhlasované a čo nie. 109 Takže 109 rivazí. Referencia na 7 rokov. O tom sa musí hlasovať. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijatý. 110 bola stiahnutá. Weiter was geschafft. Za chvíľu to máme za sebou. Dann äh, Recital 24, Amendment. Potom tu máme úvodné ostanie 24, pozmeňací návrh číslo 3 a ITRE 2, kto je za? To je na strane 64. Aha, takže e, tretia časť konsolidovaného pozmeňacieho návrhu bola zamietnutá, takže musíme o tom hlasovať. Dobre, takže trojka i pre dva. Kto je za? Kto je proti? Zamietnuté. Mm -hmm. 116 Vils, kto je za? Proti? zdržali sa prijatí. So 16 teda preveríme. Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. Áno, bolo to prijaté. ITRE 3. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Sto sedemnáct. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 118, 119, 3 4, IMKO 3, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Potom tu máme štvorku, I 3, 5, IMKO 4, kto je za? Proti. Zdržali sa prijatí. 5, 3, 6, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 6, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 120, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Sedmička a e, ITRE 7, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. Osmička, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 123, kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. 9, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijatí. 126, 127, ITRE 8, IMKO 5. Posledné hlasovanie, kto je za? Kto je proti? A to si ešte raz preveríme. Končím hlasovanie. A to bolo prijaté. Dobre. Takže teraz Ideme k záverečnému hlasovaniu o správe v takto pozmenenom znení. Kto je za túto správu? Hlasujeme elektronicky. Končím hlasovanie. 48 za 5, proti 6 sa zdržali. A teraz budeme hlasovať o uznesení, návrhu uznesenie. Otváram hlasovanie. Chce ešte niekto? Nikto viac. Takže Končím hlasovanie. 47 za 5, proti 6 sa zdržali. Srdečné blahoželanie pani spravodajkyne Krista Klas. Ďakujeme za prácu. Ďakujeme všetkým, ktorí takto trpezlivo hlasovali. Pani Lepáš vám povie, čo sme zistili, že existujú nejaké nekoherentnosti a musíme preveriť, eh, požiadať komisiu, pardon, aby to ešte raz eh, preverila a v druhom čítaní to budeme musieť odstrániť. Dobre, takže srdečná vďaka. Mm, toto bol taký hlasovací maratón. A teraz musíme ešte hlasovať o tom dizastri. Toto už bola aká polovičná tragédia, ale teraz príde tá skutočná. Poďme, že Prímže. Danke Ďakujeme sekretariátu za pomoc pri tomto zložitom hlasovacom zozname. Ähm, beiden Änderungsanträge.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 Tag, ne? Niemand, niemand entkommen So, denke, einmal Luft geholt, dann... Výborne, myslím, že všetci sme sa zotavili a môžeme pokračovať. Máme tu správu Joao Ferreira o oznámení komisie prístup spoločenstva prevencie prírodných a človekom spôsobených katastrof. Máme tu množstvo konsolidovaných návrhov a kompromisných návrhov. Môžeme rovno začať. Máme tu C1 od spravodajcu. Kto je za? Ďakujem. Proti? Zdržali sa? Schválené. C11 za? Proti? Zdržali sa? Schválené. C2 za? Proti? Zdržali sa schválené. C19 za. Proti. Zdržali sa schválené. C10 za. Proti. Zdržali sa schválené. C3 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. C7 za. Proti zdržali sa. Overíme. c sedmičku si overíme. Ja. Also wir haben 53. Máme tu prítomných 53 členov, 40 hlasovali. Hlasovali všetci? Dobre, končím hlasovanie. A vidíme, že to bolo schválené. C4 za. Proti. Zdrželi sa. Schválené. C20 za. Proti. Zdrželi sa. Schválené. C15 za. Proti. Zdrželi sa. Schválené. C5 za proti, Zdrželi sa schválené, C16 za, proti, Zdrželi sa schválené, C13 za, proti, zdržali sa, schválené. C6 za, proti, zdržali sa, schválené. C21 za, proti, zdržali sa, schválené. C8 za, proti, zdržali sa, schválené. C9 za, proti, zdržali sa, schválené. C12 za, proti, zdržali sa schválené, C14 za, proti, zdržali sa schválené, C17 za, proti, zdržali sa schválené, C18 za, proti, zdržali sa schválené. Pokračujeme ďalej, máme tu Libe 17 za, proti, zdržali sa schválené. 13, Papadopulo za, proti. Ako hlasuje EPP? Za. Mhm. Dobre, takže schválené. Libe 11, o tom nehlasujeme. Regi 2 za, proti, zdržali sa schválené. Agri 11, to odpadá. 71 Gutierrez Cortines Prody za, proti, zdržali sa schválené. Dann geht's weiter mit 2. Pokračujeme ďalej. Libe 2, kto je za? proti, zdržali sa, zametnuté. Es geht weiter bei Cross-Border Corporation. Mit Teraz tu máme Cross-Border Corporation a máme tu 15 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 17 za, pardon, Agri 7, prosím, prosím sa predseda za, proti, zdržali sa, Schválené. 16 s ústnym pozmeňujúcim návrhom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Líbe 10 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Libe 12 za. Proti? Zdržali sa? Schválené. Agri 34. Agri 34 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 37 bola stiahnutá. A teraz máme 38. Antonesku Nikolesku za. Proti. Zdržali sa schválené. 39 za. Proti. Zdržali sa schválené. Inequality, Solidarity with Regions, Regi 3, kto je za? Proti? Držali sa? Schválené. 19. Papadopoulou za. Proti. Želi sa. Schválené. Es geht weiter bei Lie A teraz Liebe 20. Kto je za Liebe 20? Proti Zdržali sa? Overíme. Dobre, overíme si Libe 20. Dann ist die Abstimmung beendet. Končím hlasovanie. A bolo to zamietnuté. Dobre, Regi 9 za. Proti. Zreli sa schválené. Regi 16 za, proti, Trhli sa zamietnuté. Regi 13 za, proti, Trhli sa schválené. 35 Tremopulos za, proti, Sažali sa schválené Myslím, že to bolo schválne, ale radšej si to overme. Beendet. Končím hlasovanie. Áno, bolo to schválené. Dann sind wir bei EU Support to A teraz tu máme EU Support to Member States. 34. Scotta Rossi, Rans Garcia Patrao Neves. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Draw the certification forest fires. Agri 29 za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 45 perelo za. Proti. zreli sa schválené. 49 a Agri 23 za. Proti. zreli sa. Schválené. Agri 27 za. Proti zdržali sa, schválené. 55, Perel Rodriguez za, proti, zdržali sa, schválené. 56, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz Agre 13 za, proti, zdržali sa, schválené. 60 za, proti, zdržali sa, schválené. 61 za, proti, zdržali sa, schválené. Agri 28 za, proti, Zdržali sa? Schválené. Risk mapping. 68, stiahnutý návrh, 69 od pravodajcu, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 17, Tremopulus, za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Líbe 16, za? proti, zdržali sa, overme si to, overíme si, Libe 16. Ähm, beendet. Končím hlasovanie. A, veľmi tesne. Dobre, schválené, Libe 16. A teraz 70 Antonesku Nikolesku za, proti, zdržali sa schválené. Jednotka Papadopulu za, proti, zdržali sa schválené. Dvojka Estrela za, proti, zdržali sa schválené. 3 Estrela za, proti, zdržali sa schválené. 5 Tremopulos za, proti, zdržali sa, schválené. 6 za, proti, zdržali sa, schválené. 7 za, proti, zdržali sa, schválené. 9 za, proti,